predsednícke tria. Pán predseda, počas e, predsedníctva e, chceme zorganizovať v Helsinkách dve konferencie týkajúce sa zdravia na vysokej úrovni a samozrejme veľký počet zasadnutí na technickej úrovni. E, naša prvá konferencia na vysokej úrovni, Fórum striebornej ekonomiky, už sa uskutočnilo pred niekoľkými týždňami. Konferencia sa dotýkala aktívneho starnutia e, ako spoločenskej zmeny a ako, nového, e, ako novej makroekonomickej reality. Mm, bolo pochopené, že starnutie musí byť zohľadnené vo všetkých e, spoločenských plánoch a rozhodnutiach ako aj e, v obchodných a podnikateľských stratégiách. Druhá konferencia e, na tému ekonomika a blahobytu sa uskutoční v Helsinkách 18. E, a 19. septembra. No a na záver, pán predseda, naozaj veľké výzvy a príležitosti sa črtajú, sú spojené so, s príležitosťami, ktoré poháňa globalizácia, e, e, technologický rozvoj, migrácia, nové formy práce, e, starnúce obyvateľstvo a šírenie falošných informácií a zvyšovanie nedôvery vo vedu. Ale zároveň zdravotné systémy v celej Európe bojujú E, s zvyšujúcimi sa nákladmi, s veľkými očakávaniami pacientov, e, s technologickými transformáciami, e, s nedostatkom vyškolenej pracovnej síly, s problémami s vakcínami, s problémami s dostupnosťou a s prístupom k liekom a v tomto kontexte kapacita na prispôsobenie sa, rýchle prispôsobenie sa zmenám e, e, spoločnosti, toto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby sme zareagovali na zmeny spôsobené týmito megatrendmi a aby sme docielili udržateľné a inkluzívne ciele, musíme podporovať európsky sociálny model, ktorý vytvára stabilitu, ktorá je signifikantná výhoda pre e, spevňovanie globálnej konkurencieschopnosti. Európska únia e, by mala byť nielen najkonkurencieschopnejšou, ale aj sociálne najkohezívnejšou ekonomikou e, na svete. Pán predseda, takže toto je nasmerovanie Eh, ktorým by sme chceli, aby sa Únia uberala počas najbližších 5 rokov. Prístupy, eh, ktoré obhajujeme, ekonomika blahobytu, tam je len prvým krokom na tejto ceste. Dúfame, že eh, budúcim predsedníctvám poskytneme pevný základ, na ktorom môžu budovať budúce opatrenia a kroky, ktoré budú potrebné. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za e, váš prejav. Teraz udelím slovo koordinátorom e, jednotlivých politických skupín. E, začneme EPP. Peter Lise, ďakujem pani predsednička, ďakujem pán predseda, keď si e, želáme niečo dobré, chceme niekomu poblahželovať e, k narodeninám alebo do nového roku, tak e, si neželáme silné inštitúcie, transparentnosť, Eh, ekonomický rast. Toto všetko je dôležité, ale želáme si najmä zdravie. európskej politike zdravie musí predstavovať prioritu. Samozrejme, rešpektujeme zmluvy. Niektoré veci sú v kompetencii členských štátov, ale zmluvy nám dávajú nielen možnosti, ale aj záväzok tam, kde je Európa zodpovedná, treba konať. Doterajší e, e, komisár pre zdravie e, bol sklamaním, e, lebo vypracoval len jeden legislatívny návrh, ktorý e, je ešte len vlastne zachytený v rade. Tam sa ešte nenašla dohoda, ale musíme využiť príležitosť, že nová predsednička komisie je lekárka a snáď tému zdravie posunie viac do popredia európskej pozornosti. Mm, chcem spomenúť konkrétne dve témy. Prvá téma rakovina pre EPP, pre špičkového kandidáta Manfreda Webera. Toto bola dôležitá vec a v rokovaniach, ktoré sme viedli medzi štyrmi najväčšími politickými skupinami, toto bola mm, vec, ktorú všetci podporili, aby sa Európa silnejšie zasadzovala v boji proti rakovine. Druhá téma, kde vás chcem požiadať o je e, e, antimikrobiálna rezistentnosť 33 tisíc ľudí e, podľa údajov si umierajú v dôsledku antimikrobiálnej rezistentnosti. Musíme presadiť legislatívu vo veterinárnej oblasti, ale potrebujeme aj inovácie, potrebujeme nové lieky keď e, staré už neúčinkujú. E, prevencia je dôležitá, ale keď ľudia umierajú, tak potrebná je aj liečba. A tu vás žiadam o podporu, aby sme od komisie dostali naozaj nový návrh. Ďakujem. Ďakujem za SND Subdance. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem že ste dnes prišli, pani ministerka, a že ste povedali niečo o vašich prioritách. Dobre vedieť, že prevencia eh, je mm, kľúčová mm, eh, z hľadiska vašich prístupov, ktorú máte pre eh, verejné zdravie v Európskej únii. Ja už som sa pýtal ministerky mm, pokiaľ ide o verejné vnímanie, e, potom pokiaľ ide o e, váhavosť e, nechať sa očkovať. Viacerí z vás ste boli predmetom mm, kampaní či podporíme právo e, rodičov nehočkovať svoje deti, ale zároveň podporiť opatrenia, aby sa znížil nátlak e, na rodičov, aby očkovali svoje deti. Je jasné, že ja by som e, nepodporil takýto ťah znížiť nátlak, ale obávam sa, že E, e, niektoré podozrenia aspektov e, vedy viedli k, k zaražajúco zlým výsledkom napríklad teda vypuknutie ovčích ťahní Eh, alebo rozšírený výskyt. Takže aké opatrenia môžu členské štáty prijať, aby sme navrátili verejnú dôveru eh, vo vedu, eh, aby sa zvýšila E, ubezpečenosť ľudí, pokiaľ ide o bezpečnosť a e, dostupnosť e, vakcín a či by sme mohli vypracovať program, kedy schváľovací systém vakcinácie, ktorý je jasný a robustný, ale predpokladám, že nie je príliš známy medzi občanmi, aby sme mohli odkázať ľudí na presný postup, ktorý prebieha v Európskej únii, aby sme informovali ľudí o bezpečnosti vakcín, pretože ak Ehm, budeme e, sa uberať touto cestou e, podozrievavosti, tak e, to nebude dobré. Ďakujem. Ďalšia rečnička. Ďakujem pekne. Pani ministerka, ďakujem za vašu prezentáciu. Popisovali ste nielen tie negatívne e, stránky, ale aj globálnu e, solidárnu inkluzívnu víziu. E, v rámci toho, čo ste nazvali ekonomikou prosperity, blahobytu dôležité bude napríklad aj stravovanie a ostatné témy. Organizácia systému zdravotného zabezpečenia ostáva prerogatívou členských štátov, ale E, zdravotné témy budú multidisciplinárne a multisektorálne. Takto ste to popísali aj vo vašom prístupe, ale nie je to tak e, dostatočne e, v realite zohľadňované. Chcem sa vrátiť ešte k rakovine, ale aj k starnutiu populácie. Dôležité, je aj, dôležité sú aj je vlastne aj digitálna e, dimenzia, mentálne zdravie. Som rada, že ste spomenuli tento, e, túto tému a takisto aj reproduktívne a sexuálne zdravie je veľmi dôležité obzvlášť pre e, ženy a je to, e, vlastne spadá to do rámca toho, čo e, e voláte, teda e, kvalita života. Komisia Výbor Envy eh, sa veľmi teší na vypočutie budúceho eh, komisára pre túto eh, oblasť. Dúfame si, že jeho mandát bude efektívnejší a viditeľnejší než mandát jeho predchodcu. Prínske, fínske predsedníctvo je pripravené venovať sa ambicioznému plánu pre zdravie európskych občanov a dôležité je, aby sme prijali naozaj e, politiky, ktoré budú mať dopad na zdravie e, občanov a ich detí a budú e, ich zlepšovať. Ďakujem za zelených Futa Paríž. Um, Ďakujem, že ste sa podelili o vašu agendu. Uh, oceňujem uh, E, váš záväzok k ochrane e, zdravia občanov EÚ. Oceňujem holistický prístup k blahobytu a v tomto svetle chcem poukázať pozornosť na relevantnú hrozbu pre ľudské zdravie a blahobyt. A chcela by som vedieť, či e, chcete E, e, e, netoxické prostredie zlepšiť, pretože možno viete, že predchádzajúca komisia k tomuto nevypracovala stratégiu, aj keď vlastne sa tak malo stať už v Lani. Ja som veľmi znepokojená, pretože E, e, škodlivé chemikálie, e, endokrinné disruptory a ďalšie látky škodlivé sa dostávajú do životného prostredia aj do potravinového reťazca. A toto je skutočná hrozba pre ľudské zdravie E, zdieľate tento názor, že toto je skutočné nebezpečie a malo by sa to riešiť a takisto e, prítomnosť e, znepokojivých látok v každodenných predmetoch, ako napríklad v hračkách, napríklad flaše alebo rôzne predmety, ktoré používame v dennodennom živote a obsahujú nebezpečné látky, toto je e, problém pre obehovú ekonomiku, ale je to aj neprítomnosť rovnakých e, podmienok pre všetkých, lebo sú výrobcovia, ktorí splnili podmienky e, REACH a tí, ktorí tak neurobili, tak sa nemusia obávať relevantných postihov členských štátov. Čiže čo si myslíte vy o podkopávaní Eh, princípu eh, žiadne údaje, žiadny trh a podľa vášho názoru, či by malo byť lepšie presadzovanie a ak áno, ako to možno dosiahnuť. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ďakujem. Eh, za ID nemáme žiadneho rečníka, čiže prejdeme na EKR. E Johana Kopčinská. Ďakujem, e, pán predseda, pani ministerka. Ďakujem za tento veľmi ambiciózny plán fínskeho predsedníctva. Priority fínskeho predsedníctva e, ma zaujímajú, čo sa týka oblasti zdravotníctva riešenie fínskeho predsedníctva mm, dostať rovnováhu do e, systému, to je dôležité. V januári minulý rok Európska komisia prezentovala návrh, čo sa týka e, hodnotenia e, európskej lekárskej technológie. To malo viesť k tomu, aby národné agentúry spolu lepšie spolupracovali. Členské štáty E, sú ale znepokojené e, niektorými elementmi legislatívy. Sú tu správy o e, klinickom hodnotení. Členské štáty by mali povinne zaviesť tieto správy a Ehm, e, potom e, kompenzácia nákladov na liečbu, e, aj s tým boli problémy. Členské štáty majú obavy, že implementácia bude príliš náročná, ťažká. 9. decembra tohto roka sa zorganizuje ďalšia diskusia na tému HBR. Chcem sa opýtať, E, o aký konsenzus sa usiluje fínske predsedníctvo, čo by predsedníctvo chcelo urobiť, aby e, dosiahlo ambicioznú dohodu medzi e, európskymi inštitúciami. Ďakujem pekne. Ďakujem za Gue Mikuláš. Ďakujem pekne. E, pani ministerka, e, vojna proti drogám úplne zlyhala, zneužívanie drog musíme vnímať ako prioritnú otázku, zdravotnú otázku a nie e, otázku spravodlivosti. Treba sa zaberať progresívnym prístupom k tejto oblasti. Vidíte tu sociálne rizika spojené so zneužívaním e, e, drog e, ako prioritnú otázku pre vás a budete pracovať na formulácii novej stratégii EÚ proti drogám a novom akčnom pláne proti drogám, pretože aktuálny plán zlyha, teraz ukončí svoju platnosť v roku 2020 a doteraz nebol veľmi úspešný. No a ku glyfosátu. Bol som dosť sklamaný, keď som si vypočul e, ministra včera, ktorý obhajoval e, používanie glyfosátu. Neobával sa ho iba toho, ako sa e, používa napriek devastujúcemu účinku tejto látky Súhlasíte s tým, že glyfosát nie je niečo, čo by malo byť dovolené, nachádza sa v blízkosti, blízkosti nášho potravinového reťazca. Nezávislé štúdie ukázali, že nie je dobrý pre naše zdravie a nemal by byť používaný pri výrobe e, potravín. Samozrejme, e, Monsanto investuje do inej odpovede Pani ministerka, spomenuli ste tiež otázku mentálneho zdravia. Som veľmi rád, že to spomínate. Pochádzam z krajiny Írska, kde máme obrovské výzvy v oblasti duševného zdravia a e, žiaľ naša e, vláda alebo vlády e, v, v, doteraz veľmi sklamali v tom, ako narábajú s touto témou. E, pýtam sa teda, či e, Európska rada, parlament, e, komisia môžu vyvinúť nejaký tlak na írskú vládu, aby urobila viac v oblasti duševného zdravia? Ďakujem. So, uh, have, uh, Ďakujem, máte 5 až 7 minút pre, tieto, pre odpovede na tieto prvé otázky. Ďakujem veľmi pekne za vynikajúce otázky. prvom rade e, k e, teda e, zdravotným technológiám. Mnohí z vás sa na ne spýtali. Chcem vás uistiť, že ako už zaznelo, zasadzujeme sa za maximálny progres, aby sme boli pripravení plne venovať sa všetkým výzvam, ktoré táto téma pred nás kladie, ale musím povedať, eh, chceme byť veľmi pragmatickí. Predsedníctvo je v rukách členských štátov. Výzvy môžu byť dosť veľké v porovnaní s očakávaniami, ktoré máme. Takže sme pragmatickí, budeme e, naozaj ťažko pracovať e, na to, aby sme sa pohli e, vpred v tejto téme HTL, ale nemôžem vám teraz momentálne slúbiť, že sa nájde kompromis do konca roka. Ale podporuje nás vynikajúci tém v tejto oblasti a urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme boli úspešní v tejto téme. No a potom e, tu e, boli určité otázky. E, poďme k protimikrobiotickej rezistentnosti. Myslím, že tu pred vami nemusím zdôrazňovať, aká dôležitá táto téma je, aká veľká je e, hrozba v tejto oblasti. E, treba zvyšovať povedomie, e, vzdelávať, informovať všetky strany, celý sektor. To je veľmi dôležité, aby sme e, sa mohli tejto téme dobre venovať. K tomu spadá aj ošetrovanie priemyslu, farmárov, majiteľov zvierat. Som veľmi smutná, že mnohé kroky, ktoré boli nedávno prijaté v EÚ, v e, tejto oblasti, ako napríklad e, prijatie akčného e, plánu pre antimikrobiálnu rezistentnosť. Potom tu máme takisto aj oblasť veterinárnej medicíny, eh, v ktorou sme sa zabrali v roku 2018. A potom 14. júna 2019 rada prijala závery k ďalším krokom smerom e, k tomu, aby EÚ sa stala regiónom s najlepšími postupmi v boji proti antimikrobiálnej rezistentnosti. V týchto záveroch si myslím, že rada e, nastavuje veci správne. Dôležité je zaobrať sa implementáciou multisektorálnych národných akčných plánov. Je potrebné vytvoriť koordinačné a monitorovacie mechanizmy v členských štátoch a tak ďalej. Takže povedzme, že potrebujeme hĺbšie pracovať a lepšie sa zaoberať otázkou národnej koordinácie a potrebujeme ťažko pracovať, aby sme vytvorili silnejšiu pozíciu EÚ a jej členských štátov k otázke antimikrobiálnej rezistentnosti. No a k vakcinácii. Myslím, e, že ste to nastavili správne. Tou veľkou témou je, ako zachovať dôveru verejnosti. Ja si myslím, že veľa členských štátov má potiaže v tejto oblasti momentálne. Ako zabezpečiť aby vakcinácia bola vždy bezpečná, ako zabezpečiť, že občania budú mať dôveru v očkovanie. Toto sú naozaj dôležité témy. V decembri 2018 rada prijala odporúčanie k tejto téme. Vidíme, že je na čase implementovať dohodnuté kroky na úrovni členských štátov a komisie. Ešte stále je pred nami práca. Prístup k, k liečivám, nedostatky vakcín. Toto tiež začína byť rastúcou výzvou na úrovni EÚ. Trh s očkovacími látkami je veľmi koncentrovaný čo znamená, e, že štyri e, firmy e, produkujú 90 všetkých očkovacích látok vo svete. Takže stojíme pred touto výzvou, stojíme pred viacerými výzvami v tejto oblasti, ktoré sú navzájom spolu prepojené a ktoré súvisia s tým, ako zabezpečiť dôveru občanov v očkovanie, ako ju zachovať. Vypočuli sme si otázky. Let me see. Yeah, cancer. Yes. Well, EU member states share the... Členské štáty EÚ eh, e naozaj stoja pred výzvou eh, starnutia obyvateľstva. Vystáva tu otázka, čo môžeme urobiť lepšie, čo môžeme urobiť efektívnejšie. Koaličná vláda vo Fínsku sa tiež e, snaží o to, aby sme efektívnejšie e, sa zaoberali otázkou e, zdravotnej starostlivosti ale naozaj treba aj posilňovať kooperáciu v EÚ v tejto oblasti. Digitálne zdravie to bude posledná vec. Viete, že Fínsko investuje veľa prostriedkov do digitalizácie a urobili sme toho dosť veľa. V tejto oblasti musíme sa sústrediť na fakt, že občania využívajú služby technické také e, e, rady, ktoré monitorujú celý čas ich zdravie. Nie je e, ľahké povedať, že je možné iba pokračovať na základe tých starých vzorcov. Takže myslím si, že v členských štátoch toho musíme urobiť viac. Musíme poskytnúť úplne nové prístupy, nové digitálne nástroje majú potenciál umožniť personalizovanú medicínu, ale takisto ehm, tu treba vyriešiť určité otázky, takže vyvstáva otázka, ako zabezpečiť lepšie využívanie zdravotných údajov. Skúsenosti Fínska sú také, že tu potrebujeme dobrú legislatívu, E, náš zákon o sekundárnom používaní e, zdravotných e, údajov umožňuje bezpečné používanie zdravotných a sociálnych údajov pre výskum, vývoj a inovačné aktivity, ako aj pre vzdelávanie a manažment vedomostí. Takže ja vyzývam vás všetkých, nemali by sme toho urobiť viac? Ja si myslím, že áno, toto je jedna z iniciatív, ktorú ehm, teraz ehm, vyvíjame, pretože si myslím, že by sme mali toho zdieľať viac. Máme dobré postupy v členských štátoch, potrebujeme toho urobiť viac, aby sme našli lepšie riešenia, aby sme zabezpečili, že e, budeme mať opäť e, raz v tejto oblasti, ale lepšie služby aj poskytneme našim občanom a že tí budú mať lepšie možnosti zachovať si svoje zdravie. Ďakujem veľmi pekne za tieto veľmi jasné posolstva. Slovo teraz dostane 12 e, kolegov e, v rámci e, kola otázok. Začneme s Evou Kopač za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani ministerka, ďakujem vám veľmi pekne za vaše slova k verejnému zdraviu. Mám celkom konkrétnu otázku v rámci priorit fínskeho predsedníctva eh, Chcete eh, sa zabrať efektívnejším bojom proti rakovine. Je to najväčší vrah eh, v 21. storočí. V rámci vášho predsedníctva by bolo možno vhodné zahájiť širokú iniciatívu pre boj proti rakovine skúsenosti členských štátov eh, by bolo možné tam eh, využiť, ale na to sú potrebné prostriedky, potrebné celoeurópsky program, ktorý by vytvoril príležitosť eh, pre zlepšenie fungovania zdravotných systémov, aby bolo možné rýchlejšie zahájenie terapii. Thank you for SND Sarah Cerdas. Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, seja bem-vinda. Desde já gostaria de enaltecer a abordagem que a Finlândia tem... vindo. Ďakujem veľmi pekne, eh, pán predseda. Pani ministerka, ďakujem vám za to, že ste nám predstavili váš eh, prístup. Tento eh, medzisektorálny prístup by sa mal systematicky zohľadňovať. Potrebujeme tu naozaj veľkú výzvu je treba, aby tento prístup sa zrealizoval. Počas vášho predsedníctva v roku 2006 už e, došlo k veľkému pokroku v tejto oblasti. A neprenosné choroby e, zabijajú viac než pol milióna e, ľudí predstavujú e, tiež veľké zaťaženie 0,8 nášho HDP. Aký je prístup vášho eh, predsedníctva pri primárnej prevencii týchto chorôb? Ďakujem pekne. Ďakujem za eh, Renew, Veronique Trier. Pani ministerka, je mi ľúto, že e, musím opakovať e, to, čo tu zaznelo už. Rakovina je zodpoveda za 1,4 milióna e, úmrtí občanov. K tomu patrí 6 tisíc detí treba sa zaoberať nielen tým, že veľmi veľa nových liekov bolo vyvinutých, ale treba investovať aj do prevencie, výskumu, Eh, umelej inteligencie v tejto súvislosti, mať prístup k eh, inováciám a takisto treba riešiť aj handicapy po eh, vlastne terapii. Dôležité je, aby sme tu mali európsky plán pre boj proti rakovine ja chcem navrhnúť eh, pozmeňovací návrh eh, k rozpočtu, ktorý by toto ošetril, ale ako eh, chce riešiť fínske predsedníctvo podporu takéhoto programu. Hlavne ide teda o finančnú podporu tejto iniciatívy. Ďakujem za zelenú. Team yes. Ďakujem k označovaniu e, nutričných vlastností potravín. Viacero členských štátov e, začalo e, dobrovoľne takéto označovanie robiť farebné kódovanie napríklad má pomôcť spotrebiteľom, aby si porovnali nutričné kvality viacerých potravín a na základe toho sa rozhodli pri ich nákupe. Pred pár mesiacmi e, sme tu mali občianskú iniciatívu európskych občanov, ktorá volala potom, aby e, takéto nutričné skóre e, sa zaviedlo povinne v celej EÚ. Ja sa preto pýtam správa Európskej komisie o existujúcom označovaní Ehm, tu poznáme, ako chcete podporiť vy diskusiu o harmonizovanom prístupe k zjednodušenému eh, vnútornému označovaniu v záujme spotrebiteľov aj vnútorného trhu. Ďakujem veľmi pekne a želám vám veľa úspechov eh, do tých budúcich šiestich mesiacov. Ďakujem eh, za ID. Tu nemáme žiadného rečníka. Prejdeme teda k EKR. Pani Jona Kopčinská. Ďakujem pekne, pán predseda, pani ministerka. Moja druhá otázka sa týka rezistentnosti na antibiotika. Tento problém je dôležitý. Ako lekárka podporujem všetky opatrenia pre e, boj proti rezistentnosti e, proti antibiotikám. Svetová banka predpokladá, že do roku 2050 e, táto e, rezistentnosť povedie, e, môže poviesť k veľkým škodám, úmrtia môžu dosiahnuť až úroveň 10 miliónov k tomuto dátumu. Vychádzam z údajov Svetovej banky, pretože tu veľa hovoríme o e, hospodárstve blahobytu, to je koncept e, prepajúci zdravie, sociálnu oblasť, zamestnanosť aj vzdelávanie. Jedna z priorít Európskej únie a fínskeho predsedníctva je podpora zdravotných opatrení. Problém a rezistentnosti proti antibiotikám nie je len problémom EÚ. Jeden z cieľov Európskej únie by mal byť e, vypracovať si agentu pre túto oblasť. Potrebujeme posilniť aj spoluprácu s ostatnými organizáciami e, iných vysoko vyvinutých krajín. Tento potenciál treba využiť. E, chcem sa vás spýtať, aké opatrenia v oblasti rezistentnosti voči antibiotika môžeme od vášho predsedníctva očakávať. Uh, Ospravedlňujem sa, ale rečnícky čas bol, čas bol obmedzený na jednu minútu. Ania Hasekam za GUE. Ďakujem pekne, vážená pani ministerka, vítajte. Mám dva problémy, ktoré by som chcela spomenúť. Pokiaľ ide o jedy v polnohospodárstve, Spomínané látky sú nebezpečné, ešte stále sú na trhu. Čo chcete urobiť, aby tieto nedostatečné riešenia zo strany členských štátov boli odstránené? Pokiaľ ide automatické predlžovania povolení, boli automaticky odstránené. Zdravá strava, to je druhý bod, môže takisto viesť k prevencii a môžeme podporiť biologickú rozmanitosť takýmto spôsobom. Intenzívne poľnohospodárstvo prispieva takisto k produkcii emisí. Zdravé stravovanie je dôležité aj pre životné prostredie. Čo chcete urobiť, aby sme mali zdravšie budúcnosť? Ďakujem. Sa EPP Natalie Kola Esterle Vážená pani ministerka, otázka zdravia našich detí je dôležitou otázkou, ale zdravie a marketing potravín nie sú dobre správované. Aké sú teda osy pre prácu, s ktorými počítate, aby sme obmedzili takéto praktiky marketingu, pokiaľ ide o potraviny pre deti, ktoré sú bohaté na cukor a sol, aby sa zakázali takéto produkty. A takisto pokiaľ ide tie endokrínne disruptory, vidíme, že je to vlastne v každodennej potrave, ktorú jeme. Čo si myslíte o tejto otázke? Je to priorita vašho predsedníctva? Zavedete možno rovnaké kritéria identifikácie týchto disruptorov ako v prípade pesticídu a biocídov pre všetky ostatné výrobky, vrátane tých, ktoré sa používajú v rámci hračiek a v kozmetike. Ďakujem. Ďakujem pekne za SND. Pán Volken. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážená pani ministerka. Od maja roku 2020 bude mať nový predpis ohľadne zdravotníckých pomôcok. Toto nové nariadenie je dôležité na to, aby sme posilnili regulačný rámec, aby pacienti mali zaručenú ochranu zdravia. Zároveň to má priviesť aj prístup k novým technológiám, najnovším technológiám. V rámci EPSCA v roku 2019 írska a nemecká delegácia poukázala na schopnosť a kapacitu notifikovaných orgánov, pokiaľ ide o medicínske výrobky v rámci tohto nového nariadenia, zdá sa, že budeme mať menej notifikovaných orgánov ako v súčasnosti, to znamená, ľahký prechod tu nebude. To je nemožné. Čo teda vaše predsedníctvo urobí na to, aby sa urobilo všetko preto, aby nariadenie o zdravotníckých pomôckach bolo aplikované od mája roku 2020, ako zabezpečíte, že tu bude dostatočné množstvo notifikovaných orgánov. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja vám. Takže Riniu, Veronik, nech sa páči ešte raz. Ďakujem pekne, pán, vážená pani ministerka. Zdravie Európanov sa týka aj boja proti rizikám, ktoré súvisia s nebezpečnými zložkami v našom životnom prostredí a, v, a takisto v tom, čo jeme urobíte opatrenia na to, aby ste zabezpečili dodržiavanie e, nariadenia REACH, pokiaľ ide o odstranenie nebezpečných látok. Komisia hodnotí endokrinné disruptory v rámci jednotlivých sektorov. Urobíte všetko preto, aby tento proces sa neomeškal, aby sa pripravila rámcová legislatíva spoločná, a z globálneho hľadiska, pani ministerka, mohli by ste nám povedať, akým spôsobom chcete riešiť opatrenia, pokiaľ ide o dopad európskych politík v oblasti environmentálnych otázok a pokiaľ ide o zdravie ľudí a hlavne detí. Ďakujem. Ďakujem pekne za EPP Cindy Fransen. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani ministerke za prezentáciu priorit fínskeho predsedníctva ja vítam pozornosť, ktorá sa venuje hospodárstvu blahobytu. Toto vlastne znamená zdravie pre nás všetkých. Je tam pridaná hodnota v tejto oblasti práve pokiaľ ide o boj proti rakovinovým ochoreniam, tak ako to spomenuli viacerí kolegovia. Ale dobré zdravie a blahobyt však znamenajú aj to, že musíme zabezpečiť zdravé životné prostredie a zabezpečiť bezpečné výrobky ako to už spomenula pani von der Leyen, musíme prejsť od prírezových stratégií ochrany zdraví k riešeniu problémov znečisťovania vzduchu, vody, ako aj priemyselných emisí a endokrinných disruptorov. Takisto je dôležité, aby Rada s komisiou zabezpečila čo možno najväčšiu mieru ochrany zdravia a životného prostredia tým, že to bude minimálne vystavenie endokrinným disruptorom. Takže dúfam, že predsedníctvo Fínske začne konzultačné procesy medzi parlamentom, komisiou a radou na to, aby sa dosiahli komplexné a vyvážené stratégie, predovšetkým pokiaľ ide o tehotné ženy a mladé deti, malé deti. Ďakujem. Ďakujem za SND. Pani Šaldemóze, nech sa páči. Ďakujem. Je síce pekné, že tu počúvame, ako sa chce angažovať predsedníctvo, ale možno iba krátka otázka, už sme to tu počuli. Keď hovoríme o zdraví, tak máme napríklad veľký problém, pokiaľ ide o znečisťovanie vzduchu v Európe. Čo teda môže urobiť predsedníctvo na to, aby naše členské štáty sa zlepšili, aby sa dodržiavali tie pravidlá, ktoré dnes máme, aby sa pripravili ešte lepšie pravidlá, a otázka, ktorú spomenuli viacerí, je tu napríklad o nebezpečné látky v každodennom živote. To je veľký problém pre nás, pretože je ťažké tieto látky odstrániť zo životného prostredia. Častokrát tu počúvame o tom, že členské krajiny sú ako keby takou brzdou a nepohneme sa dopredu a chceme od týchto látok naše životné prostredie uchrániť. Ďakujem. Za nezaradených. Nech sa páči. Pán Konstantinu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som sa chcel spýtať pani ministerky, ako by navrhovala riešiť otázku utečencov a migrantov, pokiaľ ide o organizácie, ktoré dbajú o zdravie týchto ľudí v rámci zdravotníckých systémov. Ďakujem pekne. Takže ukončíme týmto druhé kolo otázok, ale je tu ešte istý pocit ľudí prihlásených, ktorí sa chcú spýtať otázky, takže v rámci Catch the Eye máme ešte 3-4 minúty. Tam sú teda dve, dvaja prihlásení za EPP, dvaja prihlásení. One from ECR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 Pán Buzaj. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani ministerka, zdravie teda bude prioritou vášho predsedníctva, v to dúfam. Máme tu otázku antimikrobiálnej rezistencie, rakovinu, ďalšie problémy. Treba zabezpečiť lepší prístup k zdravotníckej starostlivosti. Bol to aj bola to aj priorita rumunského predsedníctva. Sú tu však aj legislatívne témy. Jedna sa týka zdrav- programu pre zdravie. Už to nebude separované, ale bude to súčasť ESF+. A Európsky parlament navrhol malé navýšenie rozpočtu. Ja si myslím, že to tam aj zostane v rámci finálnych diskusí. HTA, myslím, že je ťažké zabezpečiť to, že tu budú nejaké dobré výsledky, ale poprosím vás, snažte sa, pretože je to veľká príležitosť, že to sa zmrazí a bolo by to škoda, na škodu pre európskych pacientov. A takisto Európska komisia robí hodnotenie eh, legislatívy o krvi a tkanivách. Neviem, či v tomto ohľade predsedníctvo urobí nejaké kroky na to, aby sa v tejto otázke pohlo ďalej. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, budem stručná. Myslím si, že hovorili sme tu o troch dôležitých veciach. Hovorili sme tu o tej rezistencii na antibiotika, o rakovine a o mentálnom zdraví. Je pravda, že naše systémy v našich krajinách urobili sme veľký pokrok, pokiaľ ide o výskum, zdroje a takisto aj pokiaľ ide o pomoc pri pomoc našim pacientom pri týchto ochoreniach, ale úprimne si myslím, že musíme takisto pracovať viac a viac sa snažiť v oblasti prevencie. Prevencii sme sa venujeme veľa, napríklad pokiaľ ide o drogy, pokiaľ ide o alkohol, pokiaľ ide o nesprávne stravovanie sa. Venovali sme sa skutočne tomu, že robíme otázku boja proti sedavému spôsobu a životnému štýlu, ale Mali by sme sa venovať aj otázke e, emócií, samota, stres, depresia. A v tomto ohľade by som chcela povedať to, čo povedali už Rímania, keď má niekto zdra- v zdravom tele zdravý duch. Preto by som sa chcela spýtať vás, pani ministerka, či vaše predsedníctvo za týchto 6 mesiacov, aké opatrenia teda predložíte, aby tu bola prevencia v tejto oblasti, v týchto troch oblastiach, ktoré som spomenula, rakovina, rezistencia a e, mentálne zdravie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a za zelených dostane slovo pani Paulus. Ja by som sa chcela spýtať, možno som to nepočul, ale nedostala som odpoveď na moju predchádzajúcu otázku a mám ešte ďalšiu otázku, ktorá sa týka obchodných dohovod pretože momentálne sú tu teda klebetikulárne informácie o liekoch, ktoré sú registrované v USA, že môžu prísť na európsky trh bez toho, aby to bolo registrované opätovne v rámci našich agentúr. Takže čo si o tom myslíte? Ďakujem pekne a posledný za EKR pani Veliovská, vážená pani ministerka, hovorí pani Zalevská. Čo, aká je tu európska stratégia, pokiaľ ide o mentálne zdravie? Znie to veľmi dôležito. Dôležití sú však aj mladí ľudia, ktorí sú digitálne závislí. Je to ako keby taký nový jav, ktorý musíme nielen vnímať, ale musíme na to aj zareagovať. Hovorili ste tu o odporcoch očkovania a povedali ste, že diskusia na tejto úrovni musí prebiehať hlavne na úrovni členských štátov, avšak potrebovali by sme skôr vážnejšie preskúmanie tohto javu. Treba to realizovať, pretože to všetko súvisí v podstate s tým, že tu je veľká migrácia, voľný pohyb v rámci Európskej únie. Poznáte napríklad pojem epidémie. Všetci zamestnanci Európskeho parlamentu, všetci poslanci, aj my, sme vlastne diskvalifikovaní, pokiaľ ide o darovanie krvi. Napríklad aj pobyt vo Francúzsku diskvalifikuje všetkých ako možných darcov krvi a preto by som vás chcela požiadať, vážený pán predseda, a by ste ma podporili v tejto otázke, ja sa s týmto obrátim na predsedu Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, počuli sme všetky otázky, počuli sme to z viacerých pohľadov a teraz dostaneme dáme možnosť pani ministerke, aby vyjadrila svoj záver. Takže nech sa páči pár minút. Quite a challenge, I must yeah. admit. But let's, let's see how far I can get. About the... Pokiaľ ide o chemikálie, Európska únia má e, kompletný súbor e, legislatívy o potravinovej bezpečnosti a máme inštitúcie EK EFSA, e ktoré e, odvádzajú dobrú prácu v tejto oblasti. E, jednoznačne e, potrebujeme e, dobré monitorovanie chemikálií, ale najmä potrebujeme, aby celý potravinový reťazec prevzal zodpovednosť počnúc prvotnou výrobou až po veľkoobchodníkov, Eh, aby sa zabezpečili bezpečné výrobky pre spotrebiteľov. Nie je to jednoduché, ale tiež musíme pripustiť, že keď eh, sa postavíme výzvam, tak musíme dodržiavať európsku legislatívu a byť striktní v tejto otázke. Potom, eh, pokiaľ ide o endokrínne disruptory, tak zazneli tu podobné otázky týkajúce sa tejto témy. E, fínske predsedníctvo chce zabezpečiť, aby všetky opatrenia, ktoré sú potrebné, aby boli zahrnuté do pracovného programu novej komisie s jasnými lehotami, ktoré sú ambiciozne. E, e, najlepší spôsob, ako vytvoriť spoločný rámec pre endokrinné disruptory na európskej úrovni by bolo vyvinúť stratégiu, eh, o eh, jedoch, jedovatých látkach v životnom prostredí eh, v rámci 7. environmentálneho akčného programu. Pokiaľ ide o označenia e, e, výživných látok. Takže rada očakáva, že ehm, rôzne režimy označovania používané v niektorých členských, v rôznych členských štátoch a ich dopad na vnútorný trh a potreba ďalšej harmonizácie v tejto oblasti, e, e, že teda ak komisia rozhodne e, navrhnúť akékoľvek zmeny súčasného rámca, tak my sme ochotní preskúmať takéto návrhy bezodkladne. otázky implementácie nariadenia e, o lekárskych pomockách Európskej úzie únie. E, takže táto otázka nastolila legitímne obavy. E, predsedníctvo pozorne sleduje situáciu, sme ochotní spolupracovať s členskými štátmi, komisiou a parlamentom, aby sme našli riečenia ak to bude nevyhnutné, uvidíme. Ale myslím si, že e, musíme e, na tom e, popracovať. Potom k drogám, prepačte, že som sa k tomu nevyjadrila skôr, Holistický prístup k drogovej problematike je dôležitý. Vidíme, čo sa deje v celej Európe, čiže mali by sme byť mali by sme investovať viac do prevencie, ale aj e, e, do riadnej zdravotnej starostlivosti. Drogy sa týkajú e, problémov s duševným zdravím, čiže musíme nájsť spoločné cesty spolupráce v členských štátoch a myslím si, že multisektorálna práca je rozhodne potrebná v tejto oblasti. Viacerí z vás sa pýtali na duševné zdravie. Ako som povedala, eh, keď som už sa vyjadrovala, tak najväčšia, jedna z najväčších víziev v Európe je práve toto, ak nebudeme dostatočne rýchlo čeliť tejto výzve, veľa mladých ľudí je bez vzdelania, e, bez prístupu na e, trh práce. Tam nejde len o vzdelanie, ale aj o blahobyt a e, tieto otázky treba brať vážnejšie v krajinách EÚ, čiže jednoznačne vítam akékoľvek iniciatívy v tejto oblasti. Potom sme tu mali otázky. Jedna otázka E, e, zdravotnej spolupráce v EÚ v budúcnosti. Vzhľadom na výzvy, ktorým čelíme, rozhodne by sme mali e, zobrať do úvahy, že verejné zdravie je spoločnou obavou v Európskej únii. Čo môžeme urobiť lepšie? Myslím si, že musíme posilniť spoluprácu v takýchto bodoch. Myslím, že a potom neobvyklé ochorenia. E, takže zostane nejaké otázky nezodpovedané. Sú všetci spokojní. Áno, ja tu podporujem e, e, dobrý zdravotný stav a blahobyt, ale som rada, že je tu vás toľko a naozaj e, vás vyzývam, aby ste e, tvrdo pracovali na tom, aby ste podporovali zdravie a e, blahobyt ľudí. Vy tam hráte dôležitú rolu, čiže ak vy podporíte našu prácu, my podporíme vašu. Myslím si, že musíme nájsť aktorov, ktorí zistia um, čo sa stane, ak e, neurobíme žiadne opatrenia. Ďakujeme za inšpirujúce závery. E, je tu veľká chuť e, pracovať, spolupracovať s vami v tomto výbore, takže som presvedčený, že budeme spolupracovať. Takže práca výboru bude pokračovať o 5. hodine popoludní a zasadnutiu bude tentokrát naozaj predsedať BAS